Pan prezydent. Okay. Thanks a lot. Dámy a pánové, paní komisařko, deň... Dámy a páni, Pani komisárka, naše dnešné zasadnutie pokračuje. Prvým bodom nášho rokovania sú otázky na ústne zodpovedanie komisii. Revízia existujúceho rámca na, zachovávanie, na uchovávanie údajov. Prvým rečníkom bude pán Alvaro. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, vážená pani komisárka, milí kolegovia. Nie je to poprvýkrát, kedy hovoríme o tejto téme. Určite to poprvýkrát v takúto neskorú hodinu, ale pomaly, eh, ale iste si kladieme otázku, kedy už túto eh, problematiku uzavrieme, pokiaľ ide o ukladanie údajov Viaceré štáty sa rozhodli, že e, nie je tu zhoda s národnými e, predpismi. E, najvyšší súd v Írsku predložil túto otázku aj na Európsky súdny dvor a viacerí občania členských krajín vyjadrujú nielen svoju nespokojnosť a nepochopenie a zamietnutie, pokiaľ ide o túto problematiku, ale E, pokračovali i ďalej. Musím bohužiaľ povedať, po všetkých rokoch, e, táto diskusia sa rozbehla už e, od už roku 2005, máme naďalej otvorené otázky právnické, ekonomické, technické otázky a predovšetkým spoločenské otázky, ktoré nie sú vyjasnené. Vyhodnotenie zo strany komisie celkom jasne ukázalo, aké rozdielne e, prístupy zvolili jednotlivé e, členské krajiny od prístupu pobrežnej e, stráže až po rôzne iné jednotky. Každý využíva a zaobchádza s týmito dátami inak. Správa ukázala, že všetko prebehlo, ale nie eh, harmonizácia. Nevyjasnená otázka, či je to vôbec potrebné, to nebolo zodpovedané. Preto autori veľmi správne položili otázku, kedy eh, môžeme dúfať v novelizáciu zo strany komisie. Myslím si, že je eh, na čase prestať sa zaoberať týmto takým zastaralým spôsobom, Predovšetkým treba sa postarať o to, aby návrhy komisie k tejto diskusii boli vypočuté. E, dúfam, že dnes sa o tom dozvieme viacej a keďže nevidím varovný signál, či som prekročil svoj rečnícky čas, e, predsa len v tejto chvíli ukončím svoje úvahy. E, len zopakujem svoju hlavnú myšlienku. E, dúfame, že čoskoro sa tejto témy zbavíme a že e, vyriešime túto, túto útrpnú problematiku čo najskôr. Ďakujem. Vám za toto. Ďakujem za tieto úvodné slova. Vnímam ich, vnímam ich skutočne ako úvod. A teraz prosím ostatných rečníkov, aby sa pridržiavali svojho časového limitu. Teraz odovzdávam slovo pani Sargentini. Nech sa páči, máte slovo. Dank u, voorzitter. De Groenen hebben eigenlijk een hele eh, simpele vraag aan u, mevrouw Mann. Ďakujem, pán predseda. Ja mám veľmi jednoduchú otázku na uh, komisára. Kedy môžeme očakávať revíziu súčasného rámca pre uchovávanie údajov. Pani Argentíny, môžete odpovedať veľmi rýchlo, pretože Európsky parlament čaká už dlhší čas na tento návrh, ale toto by nemala byť tá odpoveď, ktorú očakávame. Na jednej strane, pokiaľ ide o túto revíziu tohto rámca, zdá sa, že sa zanedbáva. Prečo tomu tak je? E, členské štáty e, môžu potvrdiť užitočnosť e, tejto smernice o uchovávaní získavaní údajov, ale potrebujeme istý rámec, aby sme mohli eh, chrániť súkromie údajov európskych občanov. Ale tento rámec eh, porúša súkromie našich občanov pretože tu ide o zber a uchovávanie informácií o európskych občanoch. Vy ste nerevidovali tento rámec pre uchovávanie údajov a je potrebné s týmto problémom niečo robiť, pretože pokiaľ sa nepotvrdí, že táto smernica sa úspešne vykonáva, je potrebné ju zrušiť a prijať nový právny rámec. Môžete na to využiť eh, právnych expertov, ale údaje by sa mali uchovávať len vtedy, keď je to skutočne potrebné a pokiaľ máte nejaké podozrenia týkajúce sa nejakej konkrétnej osoby. Mohli by ste, prosím, eh, po, odpovedať na otázky e, mnohých ľudí v Európe, pretože títo si cenia svoje súkromie a chceli by vám pomôcť, aby ste túto smernicu nahradili niečím, čo je e, vhodnejšie. Pani Guillaume. Pani komisárka, vážení kolegovia, som rada, že táto diskusia o smernici z roku 2006 sa koná, hoci je to už troška neskoro. Ide o rozpravu, ktorú sme mali viesť už predtým a mali sme ju teda viesť v záujme občanov, ktorí si v čoraz väčšej miere kladú otázky o uchovávaní údajov o ich osobách v mnohých oblastiach. Toto je veľmi kontroverzná oblasť, pretože boli tu e, rôzne e, názory ústavných súdov v Rumunsku, v Česku a v Nemecku. E, táto smernica upravuje ochranu údajov, ale nehovorí sa tu o údajoch, ktoré sú zbierané na účely trestného vyšetrovania. A ale v tomto smere ešte nebol predložený návrh na revíziu. Preto, pani komisárka, očakávame, že nám odpoviete na naše obavy, ktoré zdieľame, napríklad, že jasne poukážete na potrebu takéhoto právneho riešenia, takisto nás budete informovať o účeli tohto uchovávania údajov, ktoré sa v niektorých členských štátoch uchovávajú v príliš širokej miere a niekedy je to spôsob spôsobom, ktorý porušuje súkromie. Je potrebné zachovať e, rovnováhu medzi zachovávaním údajov a ochranou e, slobody. E, takisto treba ochraňovať e, súkromné e, údaje a to nie len v teórii. Preto v tomto smere, pani komisárka, potrebujeme ďalej konať. Ďakujeme za vašu odpoveď. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Ernst. Ďakujem. Je to naozaj nekonečný príbeh, diskutovaný toľkokrát a do určitej miery je to naozaj úbohé, keď musíme dnes použiť ústnú otázku, ak máme komisiu osloviť, čo chce ďalej urobiť. Namiesto toho, aby sme e, sa konfrontovali s realitou, E, komisia e, má určité hry, ktorých by sa mala vzdať. E, mala by povedať, prečo revízia rámca ochovávania údajov zlyhala. Cieľ sa jednoducho minul účinkom. Niektoré krajiny na základe ich ústav vôbec nemôžu smernicu implementovať. Okrem toho je tu v niektorých krajinách naozaj úplne rozmanité vykladanie a používanie. Niekde je to 6 mesiacov, niekde len pri určitých typoch e, kriminality, niekde len pri veľmi nevinných priestupkoch. A teraz je tu ešte aj obvinenie Spolkovej republiky e, a jej vlády v raj kvôli ohrozeniu e, vnútorného trhu. Kde všetko toto beriete? Ako ste na to prišli, nikto nevie. E, vyšetrovania ukazujú úplne iné výsledky. Nie sú to len e, e, súdne rozhodnutia, sú tu odborné analýzy, napríklad v Nemecku z roku 2011, ktoré ale neukazujú nejaké relevantné dôkazy, že by toto ukladanie údajov malo nejakú, nejaký úžitok Napríklad e, Max Planck Inštitút e, z roku 2011 e, menoval oblasti kriminality, kde toto uchovávanie údajov vôbec neprispieva k riešeniu tejto oblasti. Keď teda vy ako komisia nemáte nič nového, mali by ste túto smernicu zrušiť, kým sa, kým, alebo pozastaviť, kým nerozhodne súdny dvor kým sa nerozhodne, aké je to, ako to je s uchovávaním údajov. Ďakujeme pekne, hovorí pán predsedajúci. Pán Fos je ďalším rečníkom. Ďakujem, pán predseda, vážená pani komisárka. Prípad 15-ročnej e, e, Amandy Top z Kanady nám smutným spôsobom pred niekoľkými dňami ukázal, že e, vznikajú e, kroky na internete, ktoré iným môžu spôsobiť e, škodu. Tuto išlo o cybermobbing, vec, ktorá narastá, alebo jav, ktorý narastá i v Európe, ale ide aj o boj proti terorizmu za kriminalitu vo všeobecnosti, organizovaná kriminalita, zneužívanie detí, pravicový radikalizmus a ďalšie a práve včera či dnes e, e, úrad e, OSN pre boj proti drogám a zločinom na internete sa vyslovil k tejto veci, k uchovávaniu údajov. Samozrejme, že potrebujeme určitú vyváženú zmes medzi rešpektovaním základných práv na jednej strane a na druhej strane určité správne formy štátneho prenasledovania, ak je potrebné. Hekerská skupina Anonymous e, bola vinná a vykonávala samozvanú e, spravodlivosť práve v prípade Amandy Todd. A práve preto si myslím, že takíto ľudia, e, ktorí tvrdia, že treba odstrániť ukladanie údajov, tiež sa mýlia, pretože treba ponúknuť nejaké náhradné riešenie. Takisto práva obeti nie sú celkom vyriešené. Úspechy pri prenasledovaní, napríklad v prípade atentátníka z Toulouse, ukazujú, aké potrebné je uchovávanie údajov. E, smernica v terajšej forme nie je postačujúca. E, nepostač- nedostatočným spôsobom našla riešenie, ukazuje, aké veľmi dôležité je to, aby sa tu objavil nový návrh na základe vyhodnotenia z roku 2011, aby bol lepší. A bez ohľadu na to, každopádne nie je priateľné, aby jednotnosť európskeho práva alebo dodržiavanie európskeho práva pre nemecké ku ministerku spravodlivosti v prípade tohto postupu bolo niečo, čo si ona môže dovoliť úplne spochybniť. Parlamentný tajomník e, Spolkového ministerstva spravodlivosti vo vyšetrovacom výbore u nás povedal, že spolková vláda v súvislosti s implementáciou smernice o uchovávaní údajov, e, že spolková vláda nepredloží žiaden návrh. Ak dokiaľ tomu tak nie je, dokiaľ implementácia a obnovenie e, týchto, e, tejto smernice o uchovaní údajov zohráva dovtedy úlohu, dokiaľ nepríde žiadna alternatívna predloha z Nemecka. Pýtam sa, ako dlho tento proces má ešte trvať. Minimálne tieto vyjadrenia celkom jasne ukazujú, že práve v, vy, pani komisárka, e, tie poru, postupy pre porušenia zmluv z mája e, ste e, neurobili veľký dojem v ich prípade na nemeckú vládu. Ministerka spravodlivosti e, sa nemôže povzniesť nadplatné právo, pretože musí vedieť, že každý členský štát EÚ je povinný príslušne implementovať európske právo a to e, navyše e, v patričnej lehote. A argument ministerky spravodlivosti, že implementácia pri terajšej smernici e, nie je možné, to nie, nie je e, platné a myslím si, že môžete svojim dielom ešte prispieť. V každom prípade E, príklad Rakúska ukazuje, že krajina, ktorá sa dlho bránila e, implementovať smernicu, môže vytvoriť zákon vzorového typu a že e, veci môžu byť naozaj v súlade s ústavou. Now... Ďakujem pekne. A modrá karta, pán Alvaro, nech sa páči. you accept? Príjmete, pán Fos? Dobre. Srdečná ďaká pán Foss za to, že ste to prijali. Je zaujímavé osobitne e, v súvislosti e, s úlohou ministerky spravodlivosti. Nevychádzate z toho, že je úlohou ministerky spravodlivosti, keď e, zjavne zistí, že nejaký návrh je protiprávny a napriek tomu ešte ako um, povedal írsky um, ústavný súd, uh, že tu tiež možno hrozí hrozba, uh, že to bude proti európskemu právu, uh, že tu je uh, riešenie, aby sme to tak dlho preberali, aby sme to vyjasnili, miesto toho, aby sme presadzovali niečo, čo je um, protiprávne. Ďakujem, pán Uh, Akceptujete ďalšiu modrú kartu? Pán Intfeld, nech sa páči. Som prekvapená, keď som počula, že môj kolega pán Foss e, sa odvolával napríklad Toulouse, e, čo e, nazval ako úspech vo vyšetrovaní. Ja si myslím, že to bola katastrofa. To bol niekto, kto už, koho už zna, poznali spravodajské služby, ktorý bol na černom zozname amerických Haralini, ktorý e, zabil ľudí, ako vedeli služby, a potom zabije, zabil opäť. Takže aký je e, vaša definícia úspechu vo vyšetrovaní a ako s tým súvisí e, uchovanie údajov? Pán Foss? Also zum einen äh, zu dem Punkt... K tomu um, bodu, ministerky spravodlivosti nie je to tak, že ústavný súd povedal, že smernica o uchovaní údajov je protiprávna. Skutočnosť je, že Spolkový ústavný súd povedal, že, alebo upozoril na to, že nemecký zákon, ktorý e, ju e, vykonáva, e, nemá konkrétne údaje pre ochranu týchto údajov a že ich ochrana je príliš nízka. Toto sú konkrétne veci, na ktoré pokázal Spolkový ústavný súd a nič iné. A preto v zásade tie povinnosti, ktoré sme prijali aj na úrovni európskej, musíme príslušne naplňať a k tej druhej otázke, čo sa týka Toulouse, ide tu vždy o to, aby sme povedali, e, že musíme mať e, e, súdne stíhanie, teda potrebujeme mať na to eh, dôkazy. A keď máme tieto dôkazy, tak eh, potom sú to veci, ktoré možno eh, dosiahneme z uchovania údajov, tak potom musíme, na to sa, musíme tieto čerpať s ohľadom na to. Just now I would like to give the floor to Madame... Ďakujem pekne, teraz chcem dať slovo pani komisárke Malstromovej. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ja tiež si cením, že máme túto debatu dnes a dal mi e, možnosť e, to um, vysvetliť naše zámery. E, komisia, ako už sme podali mnohokrát, plánuje presadzovať smernicu o uchovaní údajov ale nebude to tento rok. Eh, hoci dokonca, eh, keď komisia na začiatku mm, predložila tento návrh roku 2005, um, ehm, vedela, eh, že telekomunikačné údaje sú súčasťou získovania dôkazov pri vyšetrovaní a stíhaní veľmi vážnych zločinov a že takéto údaje môžu byť e, kľúčové pri výkone spravodlivosti a ochrane obeti a bolo to potrebné, aby e, v rámci primeranosti sme zabezpečili príslušné záruky a kontroly, aby tieto údaje boli k dispozícii na obmedzenú dobu, ak policia a prokurátori ich potrebujú e, zhodnotiť. Mm. Obmedzenia a mm, postupy pre mm, uchovanie údajov musia byť harmonizované, aby minimalizovali dopad na spoločný trh a zároveň, aby boli prispôsobené na národné okolnosti. A tiež bolo potrebné, aby zvali e, pevný základ a úroveň na ochranu osobných údajov na európskej úrovni. Takže všetky štáty teraz prijali túto smernicu. Podľa e, výskumu komisie e, sa minulý rok dôkazy Europolu poskytovali e, na základe ich hodnoty e, pre účely boja proti trestnej činnosti. My sme vypracovali prípadové štúdie, aby sme to preukázali a v skutočnosti sme dostali dosť veľa informácie. Orgány činné konania a súdne orgány v celej EÚ zvrazňujú stále, aké dôležité vedieť, že tie údaje budú k dispozícii, ak bude potrebné. Ale ako povedali rôzni účastníci, aj vy sami a rôzni e, zástupcovia spoločenstva pre ochranu osobných údajov a MVO a rôzne profesné skupiny vrátane právnikov a novinárov aj komisia sa domnieva, že, ochran- že zachovanie údajov má značný dopad na právo na ochranu súkromia a že a ochranu osobných údajov. Je viacero oblastí v terajšej smernici, ktoré treba zlepšiť. Tieto oblasti sú veľmi jasne uvedené v správe hodnotiace a boli e, počas pripomienkovacieho konania mm, dôsledne zhodnotené. Napríklad e, z e, krátená a harmonizovaná lehota pre uchovanie údajov a tiež predmet a obsah týchto údajov, ktoré sa majú uchovať a tiež jasný účel uchovania, na ktoré ich možno poučiť tieto údaje. A tiež máme štandardizovaný prístup a využitie týchto údajov a lepšiu zodpovednosť orgánov, ktoré majú prístup k týmto údajom a tiež E, potrebujeme silnejšiu ochranu údajov a potrebujeme e, dôsledný prístup k náhrade nákladov prevádzkovateľov. A e, toto je dôležité, preto to musí byť koherentné medzi touto smernicou na ochranu osobných údajov a možnosťou, ktoré majú teraz členské štáty, aby umožnili uchovanie údajov v súvislosti s smernicou o elektronickej ochrane súkromia. V súčasnosti členské štáty majú túto možnosť v smernici o elektronickej ochrane súkromia, takže je tu medzera. Komisia už ohlásila, že budeme analyzovať potrebu zrevidovať smernicu o elektronickej ochrane súkromia, potom ako um, bude minutý rámec uh, na ochranu údajov. Vzhľadom na technickú a právnu zložitosť a politickú citlivosť toho, pravdepodobne to bude trvať istý čas a neviem vám povedať konkrétny harmonogram dnes, no chcem spomnúť, že veľmi si ceníme vašu podporu a že to konstruktívne veľmi prispelo k našej práci aj práci v odbornej skupiny pre uchovanie údajov. Ďakujem, pani komisárka. Teraz začneme s rečníkmi za skupiny. Najprv za EPP, pán Diaz de Mera. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Bez toho by sme zaudali, že ochrana údajov je základné právo, zakotvené v článku 8 základných práv Unie a tiež v článku 16 zmluvy o fungovaní Unie Platná smernica sa narodila e, s účelom harmonizovať e, úpravy členských štátov, ktoré sa týkajú uchovania údajov, za účelom zaručiť ich e, dostupnosť pre účely vyšetrovania a postihovania ťažkých trestných činov, ako je terorizmus a organizovaná trestná činnosť. Táto harmonizácia je potrebná, pretože sa ukázalo, aké je neúčinná a rozdrobená E, to prostredie medzinárodnými normami e, vo vyšetrovaní a z praktických skúseností. Preto musíme zabezpečiť e, kontinuitu na európskej úrovni pri používaní údajov, ktoré sú spracované alebo využité. nedávny príklad, ako môžu fungovať tieto údaje ako nástroj pre boj proti terorizmu, bolo 4. oktobra zatknutie v Španielsku jedného mladíka, ktorý chcel imitovať e, e, tie jacky z Columbine tým, že dal e, bomby do vysokých škôl a polici sa podarilo vďaka týmto údajom dokázať, ako si robil dom, podomacky vyrobené bomby a tým sa podarilo zabraniť tragédii. No ja žiadam komisiu, aby naliehavo navrhla prehodnotenie um, tej uh, súčasnej normy, ktoré je v platnosti pre ochranu údajov a pre zachovanie údajov, uchovanie údajov, pretože nemôžeme uh, naďalej používať uh, smernicu, ktorá má technické nedostatky a ktorá zasahuje do um, práva na ochranu súkromia. Thank you very much. And just now... Ďakujem. A teraz pán López Aguilar. SNAD. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Ja som medzi tými, ktorí podpísali e, túto otázku na komisiu a um, preto sú aj moje tie obavy, ktoré e, vyjadrili uh, tí, ktorí uh, to podpísali a vystúpili pred vami, pretože táto obava je podložená, máme predsa smrťou, ktorá vo svojom čase bola odvodnená ako príspevok eh, um, prostredníctvom nástroja pre zachovanie údajov eh, pri boji eh, proti záležnej trestnej činnosti aj terorizmu a videli sme tie hm, príklady, ktoré tu boli spomenuté, ale tiež ten pôvod atentátov z roku 2004 a 2005 v Londýne. Však poukazuje na to, e, že e, e, tieto spochybnenia pred súdnym dvorom a tiež výroky ústavných súdov, ktoré spochybňujú plnenie tých parametrov upravených v Lisabonskej zmluve a tiež potreby, aby to bolo primarené a aby všetko, čo postihuje základné ľudské práva upravené v článku 8 základnej charty ľudských práv a článku 16 e, zmluvy o fungovaní EÚ e, prejavuje, že potrebné e, overiť si to, e, keď sa bude prehodnocovať táto smernica a tiež treba e, vyjadriť, že táto iniciatíva, ktorú stále máte v kalendári, sa týka e, pravidla minimálnej intervencie, ktorá čo najmenej zasahuje do ľudských práv a preto je potrebné, aby sa uplatňovala e, len keď je to potrebné a primerane. From ALDE. Ďakujem. E, ďalšia rečnička pani Indverts Alde. Ďakujem, pán predseda, vážená pani komisárka, vážení kolegovia. Táto smernica od samotného začiatku bola nesprávna. Vráťme sa naspäť a pripomeňme si, že dôvod, pre ktorý táto snemovňa hlasovala o návrhu e, o uchovávaní údajov, bol jediný, lebo členské štáty sa nevedeli dohodnúť, ale mnohé z nich e, to nechceli museli a preto sme museli hlasovať a to bol jediný dôvod. A naozaj e, sa, e, sme sa e, a si treba položiť otázku, či smernica slúži svojmu účelu, či je užitočná, či sme sa od roku 2005-2006 stali bezpečnejší. Napriek tomu, že hodnotenie sa urobilo až po veľmi dlhých prieťahoch, nie je ani nitka dôkazu, nie je ani jedna nitka dôkazu o tom, že by prispela k našej bezpečnosti. Všetky tie vyhlásenia o potrebe tejto smernice vychádzajú z predpokladov a z ničoho niečoho iného. My potrebujeme vidieť nejaké číselné údaje. Slúžila účelu harmonizácie. E, viacerí kolegovia poukázali na to, že tomu tak nie je. Ani od samotného začiatku tomu tak nemohlo byť, pretože členské štáty sa rozhodli, že budú kompenzovať e, spoločnosti za ich náklady alebo nie. Okrem toho, to bolo v rozpore s ústavou v mnohých krajinách, hoci môžete tvrdiť, že to je iba technické technická otázka a že ide o vykonávacie predpisy, ktoré sú v rozpore s ústavou. Predsa len nebolo možné nájsť spôsob implementácie smernice, ktorá ktorý, ktorá by bola v súlade s ústavou. Správa z mojej krajiny ukazuje, že dochádza k širokému zneužívaniu, že údaje e, využívajú e, ľudia v oveľa väčšom rozsahu, než by sa to malo povoliť. Takže táto smernica nestrúži svojmu účelu, dokonca porušuje ústavu, dochádza k rozsiahlemu zneužívaniu. Samozrejme, členské štáty hovoria, to je vynikajúci zákon, e, potrebujeme ďalší a komisia zdieľa tento názor, ale tá, my to nepotrebujeme a táto smernica by mala by byť zrušená už dnes. E, pán Albrecht, minúta a pol. Ďakujem, milí kolegovia. O čom tu dnes hovoríme? Hovoríme tu o zaznamenávaní všetkých telekomunikačných údajov, rámcových údajov zo všetky, od všetkých 500 miliónov obyvateľov Európy. E, nie v určitých situáciách, ale nie keď sú podozriví, ale vždy, vždy v každej minúte. Stále kontrolovanie všetkých ľudí. Predstavte si, aký je to zásah do práv všetkých občanov v Európe. To musí byť oprávnené, ak to chceme robiť. A pýtam sa, rovnako ako predrečnička a predrečníci. Ako môžeme dokázať, že táto smernica o uchovaní údajov je vôbec potrebná a vhodná e, zlepšiť e, lep, lepšie prenasledovanie hlavne na internete? Ja som takéto dôkazy nevidel a nie sú tu ani o tom náznaky. Ak sa pozrieme na to, čo sú vlastne naše témy, tak to je zníšenie kriminality. A tu vám chcem povedať, že tá sa vôbec nezmenila za ten čas. Nemôžete konštatovať nejaký rozdiel medzi tými členskými krajinami, v ktorých sa údaje ukladajú a v tých, ktoré nie je takáto štatistika. Aj pokiaľ ide o internetovú kriminalitu, namiesto toho sme veľa peňazí investovali do e, uchovávania údajov. Stalo sa to drahé, nákladné a keď, než keby sme napríklad vôbec zorganizovali pripojenie internetu na niektorých policajných komisariátoch. To by bola správna investícia, vážený. Thank you very much. And... Ďakujem veľmi pekne. Pani Ernst. Chcela som len povedať, že tento e, návrh nerieši problém, ale problémom je a analógia k využitiu E, náhodou som e, e, prekvapila zlodeja pri overovaní dverí a neviem si, či, takáto smernica pomôže znížiť nočnú kriminalitu. Pokiaľ ide o jej využívanie, je to spochybniteľné a chcem povedať len jednu vec. Namiesto, aby som použila prirovnanie mŕtvého konia za vašu analógiu, keď chceme skúmať dáty miliónov občanov, tak pani Malmstrom by som navrhla nasledovné. Možno ministrov e, e, vnútra v našich krajinách by ste mohli dať ďalší typ. Nie e, odbúravanie policajných zložiek v ich krajinách, možno, že by to mal, bolo lepšie školenia, boj proti korupcii. To, keby sme zvládli v našich krajinách, tak by sme pre boj proti kriminalite urobili viac a urobili by sme viac aj pre občana. Ďakujeme a teraz by som rád dal slovo pánu Paškovi. Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, podľa stanoviska Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ako aj rozsudkov ústavných súdov Nemecka, Českej republiky či Rumunska, smernica číslo 206 20, 24 ktorá nariadila telekomunikačným spoločnostiam uchovávať identifikačné údaje o dosielateľovi

Ďakujem. Ďalší ročník, pán Koelho. Ďakujem, pán ehm, predseda, vážená pani komisárka, vážení kolegovia. Dnes sa tu už hovorilo o okolnostiach, za akých bola táto smernica schválená hneď na začiatku ak máme povedať pravdu, tak členské štáty odvodili výhody predovšetkým z toho času, po ktorý mohli uchovávať údaje. 24 mesiacov to je skutočne vec, na ktorú poukazovali mnohé členské štáty. Mnohí rečníci hovorili aj o problémoch, ktoré sa objavili. Smernica bola do vnútroštátnej legislatívy implementovaná rôznymi spôsobmi a skutočne sa e, správne zdôraznili problémy s otázkou e, ochrany súkromia súkromia. E, sú tu nedostatky, ktoré musíme riešiť. Bol by som rád, keby sme dostali odpoveď na predchádzajúcu otázku a zaujímalo by ma, čo e, povie pani komisárka na obavy vyjadrené v súvislosti s rámcovou smernicou, najmä pokiaľ ide o cieľ uchovávania údajov. To, táto legislatíva je súčasťou eh, potreby revízie, eh, ale s tým môžeme súhlasiť, eh, hoci tu vstupuje otázka lehoty času. Ehm, komi, pani komisárka Malstremová povedala, že by sa to malo udiať do konca tohto roka, ale my nemáme stanovený nejaký časový horizont. Mohli by sme dostať nejakú konkrétnejšiu informáciu o lehote, počas ktorej môžu byť dáta uchovávané. Má to byť mesiac, rok, dva roky. Nech sa páči, pán Drucas Dimitrios. Ďakujem. Ehm, ja by som chcel pripojiť svoj hlas k tým, ktorí vyjadrili stiažnosti predo mňou. Ja by som e, nechcel opakovať to, čo sa tu už povedalo, ale dovolte mi vrátiť sa k otázke, kedy komisia predloží svoj návrh. Neviem, či som vás správne pochopil, ale myslím si, že ste povedali, že nemáte v úmysle predložiť váš návrh v rámci tohto roka, niekedy v budúcom roku snáď, ale to je dlhý čas, to je 12 mesiacov. Mohli by ste presnejšie povedať, kedy plánujete predložiť tento návrh? Pýtam sa na to z toho dôvodu, že by som vás chcel upozorniť, že v tomto momente sa zaoberáme balíčkom pre reformu e, údajov a považujeme túto problematiku za vysokú prioritu a veľmi intenzívne sa pracuje tak na navrhovanom nariadení, ako aj na smernici. E, súvisí to aj s potrebou harmonizácie harmonizovať eh, trh s telekomunikáciami a súvisí to aj so smernicou o e-súkromí, e-privacy, o ktoré ste sami hovorili. Takže je potrebné prijať systémové kroky vo vzťahu k členským štátom eh, v otázke tzv. citlivých vecí. A záverom by som chcela povedať, že Európsky parlament bude pre vás vždy e, nadšeným spojencom v úsilí o lepšiu ochranu osobných údajov občanov EÚ. Vždy sa môžete spoliehať na našu plnú spoluprácu a plnú podporu v tejto súvislosti, ale zároveň by som chcel zdôrazniť aj to, že Európsky parlament bude vždy pripravený bojovať e, za svoje zásady a e, veci, v ktoré verí, predovšetkým pokiaľ ide o ochranu práv e, občanov EÚ. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Schlichter. Pán komisár, vy ste povedali, že e, tu um, máme primeranú smernicu, ale uh, toto slovo sa stále vyskytuje a ako to má uh, vyzerať e, s e, sledovaním občanov. Vždy tu e, vidíme nejaké medzery, keď Orwell by mohol z toho mať nočnú moru pri tejto smernici a Bush tiež má k tomu príslušné návrhy, tak sa navrhlo zmrazenie a miesto toho, aby sme to mali e, jednu miliardu e, kopsena a tam hral, hľadali jednu ihlu. Je lepšie, aby sme jedného podozrivého presne e, sledovali a preto je to, to jediné zmysluplné využívanie vynakladanie e, našich prostriedkov a keby sme mali sledovať ešte aj z pemerov, tak to nie je účelné a treba to stiahnuť a ja som pochybujem, či je to celé účinné. Teraz pani Kolárska, Bobinska. Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka, skôr než položím svoju otázku, chcela by som vás informovať, že pred týždňom Polský parlament prijal zákon týkajúci sa telekomunikácií E, ktorý komisia očakáva už dlhší čas. Obsahuje nové ustanovenia týkajúce sa Prahu a skrátenia e, doby uchovávania údajov. V súčasnosti Polsko patrí ku krajinám, kde máme takéto ustanovenia a v súčasnosti pracujeme na e, komplexnom zákone týkajúcom sa uchovávania údajov a prístupu k údajom. Preto by sme chceli vedieť, aké sú plány komisie a kedy hodlá predložiť svoj návrh aby sme na to mohli prihliadať. Mnohé mimovládne organizácie skúmajú túto otázku a vyvíjajú istý tlak na štátne orgány. Domnievajú sa totiž, že súčasné ustanovenia porušujú súkromie občanov a preto si myslím, že by sme si mali vypočuť ich hlas tu na európskej úrovni. Nielen my ako poslanci, ale aj mimovládne organizácie, ktoré považujú ochranu súkromia za mimoriadne dôležitú. Moja otázka. Má komisia k dispozícii nejaké údaje alebo štúdie týkajúce sa prípadného e, skrátenia e, lehoty na uchovávanie údajov aj v oblasti e, trestného stíhania závažnej trestnej činnosti. E, mohli by ste nám ukázať nejaké konkrétne dôkazy, že táto smernica je skutočne účinná, napríklad v oblasti detskej pornografie, či naozaj pomáha bojovať proti trestnej činnosti. Ďakujem a teraz na minútu pani Sipel bolo takmer všetko povedané a preto len stručne, prečo vlastne takéto e, preventívne e, ukladanie do zásoby. Pretože keď si robíme zásoby, e, postupne ich spotrebovávame a vytvárame nové zásoby keď hovoríme o zásobách údajov, tak išlo o metódu boja proti terorizmu, ale v praxi tieto údaje tam sú, ide o ich využitie, majú sa využiť na rôzne stíhanie aj na e, menej závažnú trestnú činnosť. A preto ukladanie týchto e, dát e, sa teraz používa na veci, ktoré pôvodne sa nezamýšľali. Množstvo dát a údajov, ktoré sa teraz majú ukladať, narastá. Mal by sa zredukovať e, čas ukladania i účel a rozsah, rozsah teda zločinnosti. Nemali by tu byť e, alternatívne možnosti e, tabu. E, ide o ochranu práv občanov. To sú základné piliere našich slobôd v našich krajinách. Treba ich neustále zachovať, prípadne aj za cenu odstránenia smernice. Ďakujeme. Posledným rečníkom je pani López. Ďakujem, pán predseda. Pani Monstrom. keď hovoríte o reforme a hovorili ste o tom, že by to bolo v rámci mm, limitov primeranosti a žiadna smernica, ktorú príjmame, nehovorí, že je v rámci limitov mm, primeranosti a toto takisto je prípad e, registra mm, mien cestujúceho a skutočnosti, keď Eh, existuje smernica, ktorá eh, upravuje ehm, vynimočné prípady, to sú jediné, ktorý, pri ktorých sa eh, môžu porušovať zákonodárske práva, tak tu máme taký vývoj, ktorý nemôžeme ehm, podchytiť a opraviť, pretože ako sa vysporiadame s definíciou, čo je to ehm, záväzná trestná činnosť, pretože je tu 8 štátov, ktoré nehovoria o takomto záväznom druhu trestnej činnosti pri uplatňovať tieto smernice, takže oni to uplatňujú na akékoľvek trestnú činnosť a um, z toho je nemožné uh, riadiť uh, boj proti trestnej činnosti a um, uh, len uh, to, že ide o um, trestný čin, uh, neodôvodňuje porušovanie zákona ľudských práv, len vo minimočných prípadoch je možné porušovať ľudské práva. Táto smernica to musí rešpektovať a nemôžeme ich takto porušovať týmto spôsobom. Procedure Ďakujem a teraz e, spontánna rozpráva pani Basescu. Ďakujem. <clears throat> Transpozícia tejto smernice je výzvou pre mnohé členské štáty a sú aj také členské štáty, ktoré ju ešte netransponovali. Dôvody súvisia s kontroverziou e, týkajúcou sa porušenia práva na súkromie. Ehm, ten e, návrh zákona u nás bol pôvodne vyhlásený za e, neústavný, až v tomto roku bola smernica transponovaná do vnútroštátneho práva. Preto je potrebné tieto kontroverzie riešiť. Komisia by mala prihliadať pri návrhu to, tejto smernice e, na problémy, ktoré majú s ochranou súkromia členské štáty. Komisia Komisia síce oznámila minulý rok, že bude revidovať smernicu, zatiaľ tak neurobila. Podľa mňa by tento nový návrh mal e, byť predložený do konca tohto roka, aby neskončili aj ďalší, e, ďalšie členské štáty pred e, Európskym súdnym dvorom. Ďakujem. Pani komisárka, v júni roku 2011 som požiadala komisiu prostredníctvom písomnej otázky, či má v úmysle revidovať smernicu o, o uchovávaní údajov, tak aby sa systém uchovávania údajov v EÚ zhodoval so systémom a e, jednotlivými ústavami členských štátov, ako aj so chartou základných práv EÚ a aby to nebolo v rozpore so slobodou voľného e, V auguste 2011 ste nás informovali o konzultáciách, ktoré komisia vedie s občianskou spoločnosťou, s orgánmi činnými v trestnom e, konaní, s orgánmi na ochranu údajov, s, so súdnymi orgánmi. A vtedy ste povedali, že ste zobrali do úvahy jednotlivé stanoviská týkajúce sa možných riešení a že budete tieto riešenia hodnotiť a uverejnite hodnotiacu správu. Je už toto hodnotenie vplyvov e, ukončené a kedy bude zverejnené. Ďakujem, pani Lichtenberg. Ďakujem, pani komisárka. Som tak trochu viac sklamaná, než som myslela, pretože nemáte konkrétne informácie o tom, kedy takýto návrh by sa mal objaviť. Vaša predchodkyňa k tej téme povedala, že dnes toto uchovávanie údajov eh, by nebolo eh, možné vydať v tejto forme. To je podľa mňa veľmi alarmujúci signál. Skúsenosti, ktoré sa objavili, tiež nie sú očarujúce. Je menej úspechov než úspechov niečo tu vlastne nesedí. Avizované to bolo e, na tento rok, ale vidíme, že nie je tu pridaná hodnota e, tohto predpisu. Sú tu rôzne predpisy v členských krajinách, preto, pretože neurčité právne predpisy e, nechávajú priestor pre zneužitie týchto predpisov. Budúcnosť práv občanov sa bude rozhodovať i na tomto fronte. E, predložte prosím konečne k tomuto niečo. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Engström. Ďakujem pekne, pán e, predseda. Pani komisárka, toto je e, úplný nezdar, ako ste povedali, má to veľký dopad na súkromnú sféru. Nemáme tu uh, pozitívne a harmonizujúce efekty a nie sú tu dôkazy o tom, že pri boji proti kriminalite by e, to bolo účinné. Bolo tu povedané, že e, sa má e, ju veci evaluovať, vyhodnotiť. Už v roku 2010 sa tak rozhodlo, ale nič sa neudialo. Len sa tu prednášajú anekdoty, ktoré ukazujú, že tá celá vec je možno menej úspešná, než sme mysleli. To bolo E, vlastne ešte predtým, než bola prijatá. Takže na tomto pozadí je to podľa mňa téma, ktorú e, švedskí občania vôbec e, nemôžu pochopiť, ako môže, môže vlastne komisia vo vzťahu k nám, k občanom, k Švédom rozhodovať o predstúpení pred súdny dvor, len preto, že vec neimplementovali. Ďakujeme. Teraz má slovo pán pani eh, Pendergast. Ďakujem. Pán predseda, vážení kolegovia, vždy eh, otázka uchovávania údajov navodzovala citlivé otázky v súvislosti s ochranou základných práv. Ide tu predovšetkým o zneužívanie osobných údajov a to aj údajov z komunikácií. Vo svete po eh, roku um, po, 2011 sa e, zintenzívnila otázka boja proti terorizmu a medzinárodnému zločinu. Ale v rámci EÚ diskusia o boji proti tomuto typu trestnej činnosti je predmetom polarizovaných názorov, predovšetkým, ak to porovnáme so situáciu v Spojených štátoch. Je potrebné, aby sme veľmi uh, pokojne posúdili túto otázku a snažili sa dospieť k riešeniam. E, komisia sa už predtým vyjadrila, že bude e, pracovať na hodnotení vplyvu. Ďakujem. Ďakujem. E, pán predseda, vážení poslanci, skutočne si vysoko cením to, ako sa intenzívne zapájate do tejto dôležitej témy. Ale členské štáty podporujú takúto smernicu a neprijali by akýkoľvek návrh na to, aby bola smernica zrušená. V opačnom prípade by sme mali 27 rôznych právnych úprav a nemali by sme žiadnu spoločnú normu. V roku 2011 sme získali dôkazy o tom, ako členské štáty používajú túto smernicu. Odtedy sme získali ďalšie informácie a dostali sme konkrétne informácie o tom, ako sa táto smernica použila na rozloženie sieti príkupníkov s drogami alebo na rozloženie sieti um, zneužívateľov detí a podobne. My sme veľmi radi, že tomu tak je. E, ja viem pochopiť aj kritické výhrady, mnohé z nich zdieľam, ale musíme si uvedomiť, že tu nejde o nejaké hromadné sledovanie 500 miliónov európskych občanov. Ide tu o uchovávanie údajov, ku ktorým môžu mať prístup iba policajné justičné orgány za určitých prísne vymedzených podmienok to treba jasne povedať. E, tieto údaje podliehajú e, demokratickej e, kontrole v členských štátoch. Minulý rok sme skutočne e, hovorili o tom, že sa bude robiť hodnotenie, ale nemáme ešte celkom zjednotené e, štandardy týkajúce sa, ako dlho by sa mali uchovávať e, údaje. V každom prípade by sa mala skrátiť táto doba uchovávania a takisto treba posúdiť, aký vplyv môže mať smernica smernica na ochranu súkromia a na iné základné práva. My v EÚ potrebujeme jeden taký súdržný pohľad na túto problematiku a preto to musíme riešiť aj v Eh, vo vzťahu k niektorým iným veciam. Eh, musíme zabezpečiť, aby všeobecné nariadenie o ochrane údajov eh, takisto bolo v súlade s tým, čo robíme my dnes. V opačnom prípade by sme mali rôzne legislatívne normy, ktoré by išli opačným smerom. Neviem však povedať presne, kedy to urobíme. Našim cieľom je vypracovať veľmi uh, taký dôsledný, dôslednú normu týkajúcu sa uh, uchovávania údajov. Ďakujem. Faktická poznámka. Ďakujem, pán predseda. Mám otázku týkajúcu sa pravidel. Keď položíme otázku komisii, chceli by sme dostať odpoveď a komisia zatiaľ neodpovedala na jednu otázku a to, ak zmrazenie údajov ako sa to robí v Spojených štátoch, či sa to riadne sleduje, pretože keď sa zmrazia údaje o jednotlivcoch, Prepačte, toto nie je faktická poznámka. Môžete prosím odpovedať? E, mala som sa o tom zmieniť. E, pokiaľ ide o toto rýchle zmrazenie, o ktorom ste hovorili, to je niečo iné, ako je uchovávanie údajov. To je takisto vec, ktorú my sledujeme, ale nepovažuje sa to za alternatívu pre uchovávanie údajov v členských štátoch, ale v každom prípade tomu venujeme pozornosť a študujeme to. Ďakujem, pani komisárka. To znamená, že táto rozpráva je ukončená a ďalším bodom na našom programe je vyhlásenie komisie o obchodných rokovaniach medzi EÚ a Japonskom. V prvom rade by som